Très bien. Je vous propose de, de rejoindre vos places et de démarrer notre commission. Navrhujem, aby ste si posedali, aby sme mohli začať schôdzu nášho výboru. Nebudeme už ďalej čakať. Poprosím vás o pozornosť, pár úvodných slov. V prvom rade mm, ďakujem tým, ktorí prišli, za to, že prišli. Vy ste tí najvernejší, to je dôležité. Máme tu aj spravodajcov, ale nemáme tu všetkých tieňových spravodajcov, ale zo pár ich tu je. A sme radi, že prišli aj tí tieňoví spravodajcovia, ktorí tu minule neboli pred pár týždňami. 6. decembra budeme mať hlasovanie o tejto správe, o návrhu stanoviska, takže som považoval za dôležité, aby sme si dali takýto priestor ešte pred hlasovaním, aby sa správodajcovia vyjadrili ku všetkým pozmenujúcim návrhom, ktoré boli e, zaslané a aby sme mohli diskutovať o tejto práci, ktorú sme spoločne odviedli. Eh, najprv by som chcel pristúpiť k schváleniu dnešného programu. Ak nemáte žiadne námietky, zdá sa, že nikto k tomu nič nemá, takže program na dnes môžeme schváliť. Ďalej, tlmočenie máte dnes k dispozícii v 16 jazykoch. Pokiaľ ide o elektronickú dokumentáciu, tak ako zvyčajne máte to k dispozícii v aplikácii e-meeting a zároveň táto schôdza je webstreamovaná. No a ďalšia informácia, ktorú by som vám rád podal. Dnes sme veľmi radi, že medzi nás prišla delegácia ehm, s nemovne poslancov Českej republiky. Máme tu pani Danu Balcarovú, ktorá je predsedníčkou výboru eh, pre životné prostredie práve v Českom parlamente, takže eh, ju medzi nami vítam. Sme radi, že ste prišli, ďakujeme. A tiež vás chcem upozorniť na to, že sa budú robiť fotky z dnešnej schôdze to je mm, súčasťou nášho komunikačného programu. Ďalej, pokiaľ ide o zápisnice z predchádzajúcich schôdzi, ak nemáte žiadne výhrady, tak môžeme schváliť zápisnice zo 6. septembra aj 27. septembra bez akýchkoľvek úprav. Zdá sa, že nikto sa nehlasí k tomu o slovo, takže považujem e, tieto zápisnice za schválené. No a teraz môžeme pristúpiť k nášmu hlavnému programu dnešnej schôdze. Ako som už povedal, považoval som za vhodné, aby sme sa dnes stretli. Ešte predtým, ako 6. decembra budeme hlasovať o tomto návrhu stanoviska, aby sme prediskutovali eh, všetky pozmenujúce návrhy. 17. januára sa bude hlasovať o, tej, o tomto stanovisku na plenárke, už je to schválené, takže dnes budeme mať príležitosť e, prediskutovať 1141 pozmenujúcich návrhov, samozrejme nie všetky, ktoré prišli, ale toľko ich celkovo prišlo. Teraz by som poprosil pána Linsa a pána Stasa, aby si hneď v úvode vzali slovo, aby sa vyjadrili k tomu, aké práce prebehli. Viem, že odviedli obrovský kus práce na tomto stanovisku. Zároveň e, sa im podarilo nájsť viacero kompromisov, pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy. To určite nebolo ľahké. Takže bolo by dobré, aby nám poskytli zo pár informácií o tom, aká je aktuálna situácia. Um, vieme, že sme spoločne chceli dospieť ku kvalitnému stanovisku. Mali sme viacero víziev súvisiacich s touto témou, takže um, tá práca, ktorú ste odviedli na tomto stanovisku, bola skutočne komplikovaná. Hovorí sa tu o analýzach, sú tu konkrétne príklady toho, ako tieto schváľovacie protokoly Um, v súvislosti s pesticídmi a s molekulami sa dajú vylepšiť, takže to je všetko súčasťou stanoviska. Teraz by som teda najprv dal slovo na 5 minút pánovi Linsovi a potom na 5 minút pánovi Stasovi, aby sa vyjadrili k tomu, aký je aktuálny stav. Potom dám slovo tieňovým spravodajcom, uh, pani Bonafé, uh, pani McIntyre, Ďalej dostane slovo pani Rís, respektíve tá tu asi nie je. Uvidíme, počkáme, či príde. Pani Hazekam, ktorá tu je, za GUE. A ďalej zastupkynia FDD, ktorá tu zastupí pána Pedičinyho, ktorý je tieňovým spravodajcom. No a potom mm, prehovorí aj zástupca ENF. Ďalej dostanú slovo ďalší poslanci a na záver dostane slovo komisia na 10 minút. Máme tu zástupcu komisie, takže um, taká je tradícia. Komisia sa vyjadruje až na záver. A potom, keď sa opäť vyjadria spravodajcovia, tak uh, ukončíme schôdzu. No a teraz už po úvodných slovách by som dal slovo pánovi Linsovi, aby nám poskytol informáciu o aktuálnom stave. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokúsim sa 5 minút, ktoré ste mi pridelili ani úplne nevyčerpať, eh, lebo dôležité je, aby sme dnes najmä počúvali a eh, aby sme boli pripravení potom hlasovať 6. decembra. My dvaja spravodajcovi, aby sme dnes mali najmä pozorne načúvať, aby sme e, vedeli, čo čomu ostatní prikladajú veľký význam. Ja som sa s kolegom e, Stasom stavil, že dostaneme e, okolo tisíc pozmeňovacích návrhov a až tak ďaleko sme od toho vzdialení neboli. Máme momentálne 52 kompromisných návrhov a stále sa o kompromisoch rokuje. Len vám pripomínam, že celý ten náš zámer to nebolo vôbec jednoduché jednoduché, lebo sme museli dve e, rôzne stanoviska v jednej spoločnej správe nejako dať dohromady. A našim cieľom je, aby sme sa dopracovali na záver k vyváženej e, správe, aby e, naozaj sme aj naďalej vyvíjali tento najlepší a najstriktnejší systém na svete. Už 27. som bol za to, aby sme mali e, evolúciu namiesto revolúcie a za tým si aj dnes stojím a z tohto zorného uhla e, vidím aj mm, rokovania, ktoré prebiehajú veľmi e, dobre. A aj naďalej sme za to, aby všetky systémy e, pri púšťania do obehu e, boli na základe vedeckých poznatkov a aby to v žiadnom prípade nezáviselo od politiky. Navrhujeme viaceré opatrenia, ktoré majú slúžiť na lepšiu transparentnosť a zároveň tiež podporujeme inovácie a snažíme sa zlepšiť celkovo doterajšie postupy. Myslím si celkovo, že s touto správou, tak ako je e, teraz nakoncipovaná, dúfam, že aj teda pri uzavretí našich e, rokovaní e, sa nám podarí teda celý tento systém urobiť efektívnejší, robustnejší, transparentnejší. Čo je dôležité je, e, už treba si uvedomiť, že nikto asi nebude na 100% spokojný pri takejto téme komplexnej a, a ťažkej a ešte raz pripomínam túto ochotu na kompromisy. Tu potrebujeme ešte aj tento týždeň a ja sa teraz teším na vaše príspevky, na vaše požiadavky na tie veci, ktoré vy by ste radi mm, mimoriadne osobitne vyzdvihli. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Linz, za prvý príspevok. A teraz má slovo Bart Stas. Nech sa páči. Ehm, Ďakujem pekne, pán e, predseda, kolegyne, kolegovia. Môžem sa e, pripojiť e, k slovám kolegu pracujeme skutočne na tom, aby sme sa dohodli na kompromise, ktorý eh, by eh, mohli zdieľať Eh, všetky politické rodiny, aby sme tých 1142 eh, kompromisov vedeli mm, aj nejakým spôsobom dať dohromady. Ale viete, pri takomto množstve eh, kompromisov jeden sa oberá tým smerom, druhý iným a je úplne nemožné každého uspokojiť v plnej miere. Akú pracovnú metódu sme si zvolili? Pracujeme spolu mm, navzájom konštruktívne a veľmi dobre so všetkými tieňovými spravodajcami. E, preberáme každú tému a potom sa pozeráme samozrejme na to, e, čím sa zaoberajú jednotlivé pozmeňovacie návrhy, čo je kompatibilné, čo sa dá navzájom skombinovať. A to je vlastne e, ten bod, z ktorého vychádzame, ako e, sa nám podarí dopracovať sa k e, niečomu, čo skutočne po obsahovej stránke aj bude niečo ponúkať a bude to odporúčanie pre komisiu, aby komisia sa mohla dopracovať k e, primeranému návrhu existujúceho nariadenia. Takže na jednej strane sa pokúšame dospieť k väčšine v každej politickej skupine. Ak to je odporúčanie, ktoré má len nejakých 16-17 eh, hlasov proti 13 a menej. Už potom to odporúčanie smerom k Európskej komisii nie je až také dôrazné, takže toto poprosím, aby kolegyne a kolegovia mali na zreteli. Vieme, že existujúce nariadenie je problematické, to e, sa ukazuje už aj vzhľadom na mnohé pozmeňovacie návrhy, aj vzhľadom na tie vypočutia, ktoré prebehli, ukazujú to aj individuálne štúdie, ktoré boli vypracované. My sa e, snažíme a celkom dobre, myslím, sa nám to darí, už to Norbert Robert povedal, ehm, asi 50-51 návrhov, respektíve takých predbežných návrhov, kompromisov už máme vypracovaných, ale ešte nie sme v cieli, ešte sme sa úplne nedohodli, ale približujeme sa navzájom a dnes chceme e, pozorne počúvať, všetkých počúvať. Samozrejme, stanoviska spravodajcov poznáme, ale ostatní ešte nemali možnosť sa tak do toho vniesť, takže najmä tých, ich eh, chceme eh, počúvať, vypočuť, aby, vypočuť aby sme si, aby sme eh, vedeli, mm, čo mm, vám leží na srdci a aby sme mohli preskúmať možnosť ďalších kompromisov. Takže toto je naša úloha na dnešné popoludne. Aj Norbert na záver povedal, že vás chceme počúvať dnes. Musím za nás povedať, že Norbert a ja veľmi dobre spolupracujeme. Máme v podstate len jednu takú veľkú e, názorovú odlišnosť. Uzavreli sme, e, uzavreli sme stávku, koľko pozmeňovacích návrhov e, bude predložených. On povedal tisíc, že vraj tisíc, ale ja som to povedal. On povedal pôvodne 900, ja som povedal tisíc, čiže naozaj ide tu o to, kto vyhrá, lebo to bude dobrá fľaša francúzského vína, ale samozrejme to nehovorím úplne vážne. V, ako spolu správodajcovia sa samozrejme pokúšame ťahať, ťahať za jeden povraz a dobre spolupracovať. Ďakujem. Merci, Bart. Ďakujem, Bart. Pokiaľ ide o francúzske víno, môžem vám poradiť E, jedno konkrétne víno, potom vám poviem, o akú značku ide. V každom prípade chcem sa vám poďakovať za e, prácu, ktorú ste odviedli na tomto stanovisku. E, hoci nie vždy sa stretávame fyzicky, ja ako predseda sledujem vašu prácu a veľmi ju oceňujem. Ehm, tých pozmenujúcich návrhov skutočne bolo veľa, bolo ich viac ako tisíc. Ehm, nie je to ľahká práca, 8 mesiacov tu spoločne na tom pracujeme. Ehm, prebehlo viacero návštev, misií, mali sme tu aj vypočúvania, takže to bolo skutočne užitočné a myslím, že to obohatilo výsledné stanovisko. Myslím, že nakoniec sa podarilo nájsť kompromis. Myslím, že to je dobré. Norbert o tom hovoril a potom to Bart aj pripomenul, že je dôležité, aby to hlasovanie e, bolo čo najjednoznačnejšie, pretože čím viac e, poslancov zahlasuje za toto stanovisko, tým lepšie pre nás a tým jednoduchšie bude e, presadzovať tú myšlienku, ktorú sa snažíme zastávať, pokiaľ ide o túto problematiku. Je dôležité, aby sme my na našom výbore mali spoločné stanovisko, aby sme tieto veci vnímali um, podobne, aby sme to vedeli potom lepšie odprezentovať aj ostatným. Uh, áno, niektorí naši členovia um, tým viac leží na srdci istá téma, iným zase iná téma. Dôležité teda je, aby sme dospeli k kompromisu. No a teraz e, neotvorím ešte diskusiu, ale dáme slovo tieňovým spravodajcom. E, Slova má pani Butelan za e, sociálnych demokratov. Máte opäť 5 minút, každý z vás. 5 minút, nech sa páči. There, but... yeah. you, of Ďakujem, pán predseda. Mene kolegyne Simony Bonafé sa chcem poďakovať za spoluspravodajcom za konštruktívnu prácu pri hľadaní kompromisov Viem, že to nie je jednoduchá úloha, tak ako to tu zaznelo. Máme viac ako 1100 pozmenujúcich návrhov, takže mi je jasné, že je veľmi ťažké nájsť e, rovnováhu a kompromisy. Za SAD sme predstavili pozmenujúce návrhy s troma jasnými cieľmi. Prvý potreba vytvoriť nezávislosť a zvýšiť transparentnosť eh, v postupe povolovania v rámci EÚ. To znamená konkrétne pravidlá, pokiaľ ide o konflikt záujmov, ale zároveň potreba dostatočného rozpočtu na to, aby hodnotenia pesticídov boli skutočne nezávislé. Po druhé, plne uplatňovať e, preventívne opatrenia pri rozhodovaní o tom, či e, aktívne látky, účinné látky si e, zaslúžia našu zvýšenú pozornosť, pokiaľ ide o ochranu zraniteľných skupín spoločnosti. Po tretie, ochrana ľudského zdravia a zdravia zvierat je kľúčovým cieľom tejto legislatívy a máme pocit, že tieto ciele nie sú dostatočne naplňované v aktuálnej situácii. Ďalšia vec, ktorú naša skupina chce zdôrazniť, je to, pokiaľ ide o prístup k verejný prístup k štúdiám. Už sme o tom diskutovali aj tu na pôde tohto výboru. Neverejné výsledky štúdií by mali byť e, zverejnené okamžite potom, ako ich um, e, prihlasujúci zverejnia na portáli. E, takýmto spôsobom e, by sme mali zlepšiť aj opatrenia, ktoré súvisia s obchodnými výsledkami. Kolegovia tiež e, musia postupovať aj na vnútroštátnej úrovni lepšie, ako tomu bolo doteraz, pokiaľ ide o schváľovanie POR. A predovšetkým pokiaľ ide o e, rizikové hodnotenie rizik výrobkov na ochranu rastlín. Tiež chceme, aby e, smernica o udržateľnom použití pesticídov bola zrealizovateľná v praxi, aby bola prepojená na schváľovacie systémy. Preto vyzývame komisiu a členské štáty, aby zlepšili proces schváľovania účinných látok v výrobkoch na ochranu rastlín a aby sa lepšie zamerali na kontrolu pesticídov. Na záver chceme zareagovať na nedávne udalosti, súvisiace s ochranou včiel a ďalších opeľovačov. E, e, tento typ hmyzu je nesmierne dôležitý pre ochranu ekosystémov aj výrobu. Musíme sa ubezpečiť, aby Európska únia e, nedovolila, aby nebezpečné pesticídy ublížili týmto opeľovačom. Práve preto je dôležité zabezpečiť ich dostatočnú ochranu. Zároveň považujeme za neakceptovateľné a prekvapivé, že neexistuje žiaden kompromis súvisiaci s rovnováhou medzi používaním pesticídov a ich škodlivými účinkami na tento hmyz. E, SAD bude hlasovať o jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch tak, aby takéto pesticídy škodlivé boli e, zakázané. Ďakujem, dúfam, že to bolo dostatočne stručné. Eh, skvelé, dokonca ste ani nevyčerpali celý čas, ktorý ste mali k dispozícii. Teraz má slovo pani McIntyre, opäť 5 minút, nech sa páči. Uh, Chair, when we held... Pán predseda, keď sme diskutovali o návrhu tejto správy ešte v septembri, e, som zdôraznila, že mám veľké obavy, že napriek tomu, že sme si vypočuli viacerých expertov, orgánov, aj e, partnerov, zainteresované strany, tak text, ktorý bol vypracovaný, bol veľmi selektívny e, a neboli vzaté do úvahy vyjadrenie viacerých panelistov. Už v úvode diskusí o kompromisných e, pozmenujúcich návrhoch som komunikovala s ostatnými tieňovými spravodajcami a so spoluspravodajcami a vtedy som dúfala, že výsledný text bude lepšie vyvážený a že lepšie zohľadní legislatívny rámec o e, súvisiaci s účinnými látkami a ich schváľovaním. Na nešťastie kompromisy výrazňujú to, aké rôznorodé e, rámce fungujú, pokiaľ ide o legislatívny prístup k tejto veci, predovšetkým pokiaľ ide o úlohu priemyslu pri jednotlivých štúdiách a úlohu vnútroštátnych kompetentných orgánoch, e, ktoré schvaľujú e, výrobky na trh. Ja som predložila 105 z tých skoro 1200 pozmeňujúcich návrhov. Nebudem ich spomínať jeden po druhom, to vás asi poteší, ale chcela by som zdôrazniť tri konkrétne návrhy. To boli návrhy, ktoré som predložila ja spoločne s kolegami z EPP. V prvom návrhu zdôrazňujeme to, že sme mohli ehm, dospieť k vyváženejšiemu prístupu podporujeme v ňom myšlienku úvodného ustanovenia, kde sa hovorí o tom, že dôkazné bremeno by malo zostať na tom, kto podáva prihlášku, tak aby sa zabezpečilo, že verejné finančné prostriedky nebudú vynaložené na účely, ktoré sú v rozpore s verejným záujmom. I nehovorím tým, že by sme e, všetku zodpovednosť mali nechať na tých, ktorí podávajú prihlášku, ale zároveň treba zabezpečiť, aby celý postup bol transparentný, aby sa splňali e, práva duševného vlastníctva. Je dôležité, aby tieto zásady boli uplatňované konzistentne v celej únii. Podľa mňa takýto prístup by bol rozumný. Ja som pragmatický človek a snažím sa k tomu pristupovať pragmaticky. Ďalší príklad, kde podľa mňa mohla byť väčšia rovnováha, je e, úvodné ustanovenie AI, AE, kde sa uvádzajú stanoviska panelistov z EFSA a ECHA, e, ktorí hovorili o tom, e, prečo neboli vyčlenené glyfozáty. Hoci sme zareagovali už vtedy, keď tu um, títo zástupcovia boli medzi nami, um, dostali sme rôznorodé názory z ich strany. Myslím, že by sme sa mali dobre pozrieť na obe strany um, tejto diskusie. Uh, a ďalšia vec, e, to je pomerne nový kompromis k článku 34, e, k odseku 34, kde vyzývame komisiu, aby usmernenia FC boli e, účinné a aby zabezpečovali konzistentnosť a predvydateľnosť pre tých, ktorí podávajú prihlášky z pohľadu dopadu celého tohto procesu a zároveň členské štáty by sa mali podieľať na ich tvorbe a aby sa zabezpečilo, že e, usmernenia, ktoré sa pripravujú zo strany FC, pokiaľ ide o neonikotinoidy, e, treba zvážiť aj e, dopad na životné prostredie. Takže ja k tomu pristupujem tak, že skutočne verím, že schváľovací proces nie je úplne zlý, a negatívny a podozrievavý tón viacerých pozmenujúcich návrhov e, neberie dostatočne do úvahy názory expertov, ktoré sme si tu vypočuli. E, ako aj pri predchádzajúcich schôdzach, e, aj dnes hovorím, že podľa mňa systém nie je dokonalý, určite je tu priestor na zlepšenie, predovšetkým pokiaľ ide o jeho implementáciu a podporu stabilného regulačného rámca, ktorý e, prinesie nové účinné látky a podnohospodárske techniky, ktoré znížia potrebu používania pesticídov. Čiže potrebujeme praktické odporúčania, ktoré budú pokrývať implementáciu aktuálneho legislatívneho rámca a budú podporovať zlepšenie ehm, všeobecného návrhu komisie. E, teším sa na ďalšiu spoluprácu so spoluspravodajcami a dúfam, že sa nám podarí zabezpečiť, že e, kompromisy a aj celková finálna správa e, budú výsledkom rozumnej spolupráce. Ja si myslím, že by sme mali hovoriť o refite a o, nie o revolúcii. Ďakujeme veľmi pekne, pani McIntyre. Teraz má slovo pani Hazenkamp za GUE. Ďakujem pekne, pán predseda. Podľa po tom, čo glyfozát bol znovu povolený a po tom, čo občania prejavili svoju nevôľu voči Monsantu, bol takto zvolený alebo zriadený tento výbor. No a potom mm, európske zariadenia e, Mm, priemysel sa venuje tomuto rozhodovaciemu procesu. Ide o odporúčania pre e, registráciu a povoľovanie, aby sa toto celé zlepšilo. Ako to môže byť, že poľnohospodárstvo využíva produkt, ktorý môže byť karcinogénny pre zvieratá a ľudí a pravdepodobne vysoko škodlivý aj pre životné prostredie sa používa. To poukazuje na to, že tieto dokumenty predložené Monsantom sú pravdepodobne falšované a nesprávne. To môže spôsobiť veľké škandály. Ako to všetko môže byť? To predsa musí byť niečo v neporiadku s našim systémom hodnotenia ako aj s našimi agentúrami a orgánmi, ako sú napríklad EFSA a ECHA. Takže v tejto správe očakávam odpovede presne na tieto aspekty. Myslím si, že milióny znepokojených občanov majú právo na odpoveď na tieto otázky. Žiaľ, v tejto správe im túto odpoveď neposkytujeme. Vo vypočutiach sme počuli veľmi veľa o príslušných postupoch, Počuli sme o zariadeniach, ktoré vydali tieto povolenia, kde prebiehajú tieto postupy na povolenia, ale nie je tam nič o kritike občanov. Je to kompromis, ktorý je veľmi rozriedený. Áno, uvádzajú sa tu tieto povolenia, ale spravodajcovia nereagujú na jadro problému. Presne toto jadro je ten popis mandátu a to sa tu obchádza. Neguje sa tu celý mandát, karcinogénny účinok, e, škodlivé účinky na zdravie. To všetko sa tu nespomína a nezverejňuje. A tuto princíp prevencie utrpí vo viacerých aspektoch. Samozrejme, že v tejto oblasti je tu veľa dobrých aspektov. Vždy, keď sa hodnotí e, nová účinná látka, musí sa to urobiť v novom členskom štáte. Napríklad to, čo robí BFA, Takže o tých aspektoch, ktoré pri hodnotení glyfozátu neprebiehali dobre, sa hodnotia znovu, ale nikdy sa nedá, nikde sa nespomína čo, že BFR je neakceptovateľné a že glyfosát takýmto spôsobom nikdy nemal byť povolený. A práve tento princíp prevencie a starostlivosti je pošliapaný a v hre je život a zdravie 500 miliónov ľudí. Takže toto je proti právam celosvetovo a vždy priemysel eh, vyhrá. A tento princíp zdá sa, že ani Európska únia voči priemyslu nedokáže ochrániť. A čo urobí parlament? Rozhodneme sa pre zdravie ľudí, zvierat a pre zdravé životné prostredie. Podarí sa nám odstrániť glyfosát čo najskôr zo životného prostredia? Tieto otázky sú nedostatočne zodpovedané, ale je tu veľmi veľa návrhov, ktoré by sme mohli snáď zapracovať a spravodajcovia by sa mali postarať o to, aby sme sa dopracovali k hlbšiemu textu a nie nie k takémuto nedobrému kompromisu. Merci, Ďakujeme pani Hazekamp. Teraz má slovo pani Dornanu, FDD. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Po preskúmaní návrhu stanoviska musím povedať, že som sklamaná z obsahu textu, ktorý e, vynechal viaceré zásadné témy. Bola som skutočne prekvapená, keď som sa dozvedela, že bolo predložených vyše 1100 pozmenujúcich návrhov k jednej jedinej správe. Mám aj veľké obavy e, a myslím, že je jasné, že ak by tá správa sama o sebe bola kvalitná, tak by nebolo potrebné predložiť vyše tisíc pozmenujúcich návrhov. Veľa pozmenujúcich návrhov znamená veľké kompromisy. A myslím, že väčšina týchto kompromisných návrhov na prvý pohľad e, vyzerá ako kompromis, ale realita je iná. Máme tu viacero pozmenujúcich návrhov, ktoré e, mali byť pokryté kompromismi podľa toho, ako je to napísané, ale keď sa pozrieme skutočne na kompromis, vidíme, že nezohľadňuje to, čo je obsahom pozmenujúcich návrhov, ktoré má riešiť. Ide o techniku, aby e, sa vyriešili e, problémy, ktoré akoby sa nechceli riešiť, ale tvárime sa, že sme ich vyriešili prostredníctvom kompromisov. Ja vám to hovorím úprimne. Myslím si, že o pozmeňujúcich návrhov by sme mali um, hlasovať samostatne. Uh, bohužiaľ mám pocit, že tak, ako je správa naformulovaná, ako sú kompromisy naformulované, je to skutočne veľké sklamanie. Tento výbor bol predsa vytvorený e, na základe toho, že sme skonštatovali nejaké nedostatky. E, Monsanto E, o Monsante už sme diskutovali viackrát. E, bol tu obrovský škandál Monsanto Papers. E, máme problémy v jednotlivých členských štátoch Európskej únie. A nič takéto nevidím v samotnej správe, nevidím to ani v 50 z kompromisných návrhov. Slovo včely, slovo opeľovače, to sa vôbec v správe ani v kompromisoch nenachádza. Nehovorí sa tu nič o takýchto negatívnych dôsledkoch pesticídov. Vyše 150 pozmenujúcich návrhov hovorí o tom, že treba zlepšiť ochranu zraniteľných osôb, ktoré sú uvedené v nariadení z 21. oktobra 2009. Je eh, skutočne naliehavé a dôležité, aby táto správa Ehm, zapôsobila na to, aby sa používanie pesticíd na ehm, dlhú vzdialenosť prestalo používať eh, napríklad v blízkosti škôlok, v blízkosti obytných štvrtí, eh, v blízkosti nemocníc a podobne. Som teda prekvapená, že eh, spravodajcovia nepovažovali za užitočné do kompromisu začleniť ochranu detí, tehotných žien, chorých ľudí či občanov, ktorí bývajú blízko oblasti, kde sa používajú pesticídy. E, v kompromise e, sa hovorí aj o alternatívnych polnohospodárskych technikách, e, kde sa nepoužívajú umelé hnojivá a pesticídy, napríklad um, agroekológia a ďalšie techniky, ktoré už v súčasnosti existujú a nesú pozitívne výsledky. Ďalej e, pozmenujúci návrh, kde sa žiada o tom, aby sa explicitne uviedli vedecké kritéria, na základe ktorých môže štúdia e, vyčleniť jednotlivé látky. Myslím, že tu máme základný problém, už aj v správe sa hovorilo o tom, že väčšina štúdií, vedeckých štúdií e, nehovorí nič o e, toxických účinkoch glyfozátov. E, komunikovala som aj s expertmi o tom, aké kritériá ich viedli k takémuto, k takémuto rozhodnutiu, ale odvolali sa len na veľmi všeobecný dôvod a to je metodika, ktorú použili. Ja si myslím, že to je znepokojujúce. Čiže Ehm, dobre, nemusíme považ- považovať za dôležité od nich žiadať ehm, upresnenia, ale myslím si, že tá správa sa môže ešte oveľa viac prepracovať. Ďakujeme veľmi pekne, pani Dornano. Teraz má slovo zástupca ENF. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A chcem sa poďakovať aj spoluspravodajcom, pánovi Linsovi a Stesovi za ich odvedenú prácu. Myslím, že treba povedať, že zaznelo viacero myšlienok na našich schôdzach a e, viaceré z nich boli aj zohľadnené. A naša skupina e, navrhla viaceré alternatívne riešenia. E, predložili sme vyše 60 pozmenujúcich návrhov z veľmi jednoduchých dôvodov chceli sme zlepšiť e, kontrolu používaných pesticídov a e, zároveň zlepšiť obrany schopnosť nášho poľnohospodárstva na úrovni Európskej únie a zlepšiť ochranu zdravia ľudí a zvierat. E, veľa z týchto myšlienok sa uvádza v správe. Myslím si však, že by sme mali odmietnúť dovoz akýchkoľvek výrobkov, ktoré obsahujú nebezpečné látky z tretích krajín, nielen ich zakázať na úrovni únie. E, mali by sme postupovať tak, ako je to nastavené v modeli farmakovigilancie, dávať pozor na všetky negatívne dopady, ktoré môžu tieto látky mať na zdravie ľudí a zvierat a čerpať aj z cenných skúseností pestovateľov a poľnohospodárov, ktorí používajú tieto látky. E, zároveň je dôležité, aby tento proces bol transparentný. E, je očividné, že nezávislí vedci, ale aj verejnosť by mali mať prístup k výsledkom štúdií, aby vedeli, prečo daný výrobok bol alebo nebol schválený. E, myslím si, že Európska agentúra EFSA nemá aktuálne dôveru zo strany viacerých nezávislých strán Mm, obsahuje, používa aj rôzne diskutabilné metódy. E, hovorilo sa o konflikte záujmov, preto navrhujeme, aby táto agentúra len koordinovala štúdie, ktoré budú ale realizovať experti v členských štátoch. Myslím, že je dôležité, aby poľnohospodári mali príležitosť využívať alternatívy a nie, aby sme ich za to trestali. Myslím, že 5 opatrení E, ktoré by sme navrhovali, by mali byť vzaté do úvahy, pretože takýmto spôsobom by sme celý proces zlepšili. Ďakujeme veľmi pekne. Predtým, než dáme priestor ďalším, chcem ešte upozorniť na niekoľko vecí a zareagovať na to, čo zaznelo v jednotlivých vyjadreniach. Poprvé, e, chcel by som nám všetkým odporúčať, aby sme si pred eh, hlasovaním eh, prečítali mandát, ktorý máme. Tento mandát sme si spísali spolu, sú tam isté špecifika, eh, sú tu uvedené postupy mm, súvisiace s protokolom, schváľovacím protokolom, analýzou a tak ďalej. Práve preto tu sme, to chceme riešiť. Áno, ja viem, že Eh, je našim cieľom aj eh, riešiť iné nebezpečné látky, Monsanto a tak ďalej. Áno, mohli by sme sa na to pozrieť z rôznych uhlov pohľadu, ale nakoniec, a to chcem zdôrazniť a zopakovať, že sme sa všetci zhodli na tom, že by sme mali pristúpiť k takej verzii, ktorá bude účinná a aby sme mali správu, ktorá sa bude dať zrealizovať. Máme kolektívnu zodpovednosť za to, aký bude výsledok. O tom sme hovorili už v úvode máme minulosť, čiže aká situácia bola, teraz máme situáciu, ktorá je dnes a potom máme budúcnosť, čiže to, čo bude e, následne. A my sme sa spoločne zhodli na tom, že máme kolektívnu zodpovednosť, máme mandát, ktorý ohraničuje našu prácu. Takže držme sa toho, čo máme uvedené v tomto mandáte, ktorý sme si zvolili Máme tam uvedené jednotno, jednotlivé body, e, ktoré chceme v správe pokryť. Pracovali sme na tom kolektívne všetci spoločne a stanovili sme si jednotlivé etapy, ktoré chceme naplniť, čiže e, to je podstata našej práce. Áno, samozrejme, počas diskusie sa môže stať, že sa od toho odkloníme a zajdeme aj do iných tém, ale e, chcem pripomenúť, že spoločne máme nejaký formalizovaný cieľ a postup práce, ktorého by sme sa mali držať. E, na to treba pamätať aj pred hlasovaním, prečo sme vôbec na tom celom pracovali, na čom sme pracovali a aké bolo úsilie spoluspravodajcov. Áno, máme tu skutočne veľmi veľa pozmenujúcich návrhov, e, ktorých je veľa, ale sú aj rôznorodé. Ale niektoré z týchto pozmenujúcich návrhov sa akoby odklaňali od toho spoločného cieľa, ktorý sme si stanovili. Tá misia je spoločná pre nás všetkých, takže mali by sme si Um, mali by sme všetci priložiť ruku k dielu, ale zároveň by sme nemali zabúdať na cieľ, ktorý sme si stanovili, pretože, opakujem, ide o kolektívnu prácu Máme tu viacero tém, ktoré sa dotýkajú tejto témy, ale predsa len sme si vytvorili nejaký rámec, ktorého by sme sa mali e, držať. Čiže to je len taká, také odporúčanie, poznámka z mojej strany. E, máme istú kolektívnu zodpovednosť a angažovanosť celého parlamentu je nesmierne dôležitá, e, ak chceme aktuálnu situáciu vylepšiť. Takže toľko z mojej strany chcel som takto, dovolil som si um, prerušiť diskusiu a vyjadriť sa k tomu. A teraz už má slovo pani Görling. Madame Görling, voilà, pardon. Excusez-moi. Je... Pani Görling, ospravedlňujem sa. Nie, ja nemám pesticídy v kabelke. Ja by som chcela nadviazať na to, čo ste práve povedali, pán predseda. Ja som bola naozaj šokovaná z toho, že niektoré z tých príspevkov tieňových spravodajcov, konkrétne by som povedala, Pani Házenka, ja si to pamätám, čo sa stalo s glyfosádom, ja si to presne pamätám. Ja by som povedala, že je to látka, ktorá je žiadna iná látka nebola takto prísne skúmaná ako glyfosát to tak mnohými medzinárodnými orgánmi. A tiež by som vám chcela pripomenúť, že bola opätovne schválená. Opätovne schválená to znamená, že od ECHY, Európskej agentúry, dostala opätovné povolenie, osvedčenie, certifikát, certifikát, že sa môže používať. Takže Naozaj toto je absolútne nepatričné, ten váš emocionálny výbuch, ktorý ste tu predviedli. To je úplne mimo. Takže ja by som vás chcela požiadať a práve preto som taká znepokojená touto správou, že je tu veľmi veľa takýchto pocitov, ktoré sa tu šíria Napríklad, že je tu veľmi veľa e, takých stanovisk, ktoré sú nepodložené faktami, že text je ľubovoľný, nepodložený faktami. No, mm. ja som toto sledovala a počula som, vypočula som si expertov, tam bolo toľko záležitostí, ktoré v týchto diskusiách vôbec neboli pokryté. A ten, vý, ten, ten, ten výsledok týchto diskusí vôbec nie je odzrkadlený v tejto správe. A tieto, tam bolo, tu nie je žiadna neistota. Neistota, áno, no, no ja neviem, tam, tu bolo veľmi veľa eh, týchto povol, po, povolení tu nie je žiadne prepojenie, ktoré by bolo, tu nie je kauzálne prepojenie eh, k, eh, k HD. A takže tuto ten kompromis číslo 6, my stále ešte chceme vedieť MRL, MRL v pôde a MRL, ktoré sa týkajú krmív a potravín. Áno, sú tu rizika, ktoré sa týkajú podzemných vôd, áno. A nie je tu rámec na ten MRL. No prečo to stále sa v tejto správe objavuje? To nemôžeme takto predložiť. No a potom to znenie to je naozaj také ľubovoľné a nemôže reagovať na potreby. To nikdy nie je vysvetlené. A keď hovoríme, čo sú to čo chceme, keď sa tu hovorí o nezá... To, tu sa hovorí, že potrebujeme nezávislých vedcov, ale kto sú títo nezávislí vedci? Veď predsa túto prácu vykonávali naozaj naozaj renomovaní vedci a prečo by títo nemali byť nezávislí? Čo ich robí ne, nezávislými? No a potom, pán predseda, všeobecný zákon o potravinách, ako iste viete, bol schválený dnes do poludnia, bude predložený v decembri na plenárku. A pravdepodobne tam tie výsledky budú veľmi rôzne. Takže takto legislatíva funguje Takže tuto sú všetky tieto návrhy a o tom sa bude hlasovať. Ja si myslím, že to vyzerá trošku divne a mali by sme sa na to pozrieť. Nemôžeme tu niektoré záležitosti ignorovať a potom niektoré veci, niektorým veciam by sme sa vôbec venovať nemali, pretože tie sú uvedené vo všeobecnom zákone o potravinách. To by sme, tie, niektoré tieto veci by sme mali presunúť inde, ale <clears throat> potom sú tu aj rozumné veci, o ktorých by sme mali hovoriť a tie by sme nemali presunúť. Takže mne sa zdá, že toto je taká ideologická debata. A, a ešte som sa zabudla poďakovať za vašu tvrdú prácu, pretože tisíc pozmeňovacích návrhov. Viem, že to je veľká práca. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani Gerling. Áno, v tom, tejto inštitúcii máme rôzne politické skupiny. To vám určite neuniklo a toto je samozrejme demokracia. Áno, EPP má silné zastúpenie, ale je to len jedna osmina, takže musíme ich nechať sa preukázať plnej kráse, ale sú tu aj iné skupiny. Takže naozaj musím povedať, že vy nemôžete povedať, že ja nemám právo, že ja nemám právo vy, sloviť svoj vlastný názor ale vy ma, vy ma, nemôžete, vy ma nemôžete usmerňovať túto. Vy ma prosím vás, ne, ne, nepoučujte ako malé decko. Ja si veľmi rada vypočujem tieto názory a som celá rada, že môžem si mm, vysloviť moje názory. Áno, ja vás e, poznám dlho, viem, že nie ste dieťa a to samozrejme viem, ale my tu máme skupinu v tomto mimoriadnom osobitnom výbore a každý si môže povedať svoj názor. Takže máme tu rôzne práce a každý si môže vys- vys- vysloviť svoj názor. Teda autory boli trošku e, niečo predložili a potom 17. januára v pléne sa o tom bude hlasovať. Takto je to naplánované a samozrejme s tým budeme hovoriť aj z DG Sante. Takže ja si nemyslím, že sa to dá do zásuvky. Ja práve, že vyjadrujem želanie, aby naša práca neupadla do zabudnutia a takže my sme tomu venovali niekoľko popoludní a bolo by vhodné, keby sme niečo konkrétneho z toho e, vypracovali, keby z toho vzýšlo niečo konkrétneho, len je potrebné rešpektovať prácu, ktorú tu vykonali všetci. Ja na úvod musím povedať, že pani Gerling, že s ňou celkom nesúhlasím, hoci to bolo veľmi podstatné, čo povedala, ale náš výbor má vplyv už na iné postupy. Napríklad dnes sa hlasovalo aj v Envy a myslím si, že čas dynamiky aj z našej strany, ktorá sa teraz odohráva, pokiaľ ide o všeobecný zákon o potravinách, takže my sme tuto vo výbore vykonali hodný kus práce a vidím, že je tu pozitívny vplyv a je to veľmi dobré, že väčšina nás tuto vo výbore sa zaoberá zdravým občanom občanov a e, životným prostredím tvrdím, Samozrejme, nie je to 100% zelená záležitosť, o ktorej tu diskutujeme. Neviem, či vy ste všetci takí e, ideologicky zelení, keď ste to tu prednášali, ale ja e, si nemyslím, že tu ide len o zdravie alebo životné prostredie, ale je to dôležité pre všetkých, čo sa venujú poľnohospodárstvu, aby bezpečným spôsobom uplatňovali e, tento prostriedok. A ešte jedna vec, to by som chcel povedať kolegom a chcel by som im dať za pravdu. A áno, v našom poľnohospodárstve potrebujeme tie isté štandardy, ktoré uplatňujeme v Európe, e, aby to bolo také isté, ako sa uplatňujú pri importovaných produktoch, aby sme boli konkurencieschopní. To je ústredná téma, aby sme ostali konkurencieschopní. To je veľmi e, téma obsiahla, ktorú tu my tu nevyriešime ale chcel som to len pripomenúť, ale predsa len dúfam, že v zmysle demokracie sa dopracujeme k dobrému riešeniu v zmysle našich občanov. Ďakujem, slovo má pani Rivazi. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade chcem poďakovať spoluspravodajcom, pretože odviedli skutočne obrovský kus práce a spracovali všetky pozmenujúce návrhy. E, myslím, že asi tých 50 kompromisov, ktoré navrhujete, do istej miery reaguje na pozmenujúce návrhy a uberá sa smerom k zlepšeniu aktuálnej e, situácie. E, podľa mňa je dôležité, aby sme zabezpečili väčšiu mieru dôvery v inštitúcie a aby bolo jasné, že Európska únia chráni ehm, zdravie a dobrý zdravotný stav našich občanov. Práve preto eh, na tom pracujeme. Aký je cieľ nášho výboru? E, ide o celú polemiku súvisiacu s glyfozátom. E, dôležité je zabezpečiť transparentnosť e, celého postupu. Vy hovoríte, že EFSA pracuje dobre, ale všetky tieto publikácie sú predsa open data. EFSA e, vypracovala desiatky štúdií, ktoré sú k dispozícii, ale k niektorým nemáme e, prístup. Potom ako sa môžeme rozhodnúť, či glyfozát je alebo nie je nebezpečný, keď nemáme transparentné informácie. Čiže je dôležité, aby e, to bolo všetko transparentné, aby nebol konflikt záujmov zo strany vedcov. Práve to treba zabezpečiť Ehm, agentúry sú na to, aby zastrešovali jednotlivé pracoviska v členských štátoch, aby združovali expertov, ktorí na tom pracujú. Ehm, my hovoríme predsa aj o preventívnych opatreniach, či už keď ide o e, pesticídy alebo v ďalších prípadoch si všímame, že schvaľujeme e, látky, hoci nie všetky štúdie e, sú hotové. Ako môžeme takýmto spôsobom potvrdiť alebo vyvrátiť hypotézy? Práve to je ten preventívny prístup, ten prístup opatrnosti. Pokiaľ ide o zverejňovanie um, výskumu, áno, tieto výskumy a štúdie by mali byť nezávislé, na tom sa zhodneme, ale podľa mňa by sme mali mať e, nejaký spoločný fond štúdií napríklad Ehm, keď e, sa objaví nejaká látka, ktorá môže byť potenciálne nebezpečná, alebo existuje nejaká kontroverzia vo vedeckej obci, tak sa bude dať e, jednoduchšie nájsť riešenie. Pokiaľ ide o farmakovigilanciu, e, treba zvážiť, aké sú sekundárne dopady pesticídov a ďalších látok pre spotrebiteľov, pre občanov, takže je dôležité sledovať tieto výrobky. Práve vedci nám hovorili, že Eh, aké sú tie konkrétne maximálne reziduá, eh, reziduálne hodnoty eh, týchto jednotlivých látok a od akej hodnoty už spôsobujú problémy. Čiže aj o to sa treba Eh, oprieť. Eh, ďalšia vec, ktorá ma šokuje, to je solidarita. Ak v Európe zakážeme pesticídy, ako ho môžeme potom predávať eh, do Afriky alebo do ďalších krajín, ktoré nemajú expertov na vnútroštátnej úrovni, ktorí by vedeli posúdiť, či tieto látky sú nebezpečné alebo nie. Áno, ja viem, že teraz sa trošku odkláňam od toho nášho úvodného návrhu a že cieľom nášho návrhu nie je riešiť práve túto problematiku, ale my myslím, že je to skutočne e, prekvapujúce, že takto postupujeme. A v každom prípade ale chcem poblahoželať e, spolu s pravodajcom. E, bol to obrovský kus práce a práve naš, našou úlohou je zabezpečiť zlepšenie situácie. My sme predsa zástupcovia Európanov. Mali by sme takýmto spôsobom e, zabezpečiť, aby sa práca odvádzaná v odvetví pesticídov zlepšila. Ďakujeme veľmi pekne, pani Rivázy. Mm, máme tu rôzne molekuly, o ktorých sme hovorili, ktoré sú problematické, ale to nie je e, súčasťou našej správy. Teraz má slovo pani Guinness. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa ospravedlňujem pretože ja budem musieť odísť na iný e, výbor, e, ktorý je in kamera, týka sa Brexitu. Pani Gerling, dve, dve veci. Jedna vec sa týka nezávislých expertov. Ja mám obavy nielen o pesticídy, ale o viaceré záležitosti, viacerí veci, ktorí chcú slúžiť týmto záležitostiam e, tých je stále menej, pretože sú spochybňovaní za to, že pracovali v priemysle. A ako potom môžeme vypracovať expertízu, keď títo vedci nemajú dostatočne široké e, znalosti a skúsenosti pani Gerling a ten konflikt so všeobecným zákonom o potravinách. Ja som dnes poslala e-mail o glyfosáte, ktorý sa zaoberal mm, cudzími druhmi a oni povedali, že akým nástrojom sa máme zaoberať týmito cudzími e, druhmi. E, takže toto je všade. Tá, napríklad táto, mm, tá japonská burina je všade a musíme sa tým zaoberať. Keď napríklad, napríklad eh, v niektorých látkach, eh, o niektorých látkach sa hovorí, že sú karcinogénne pre ženy, že spôsobujú rakovinu eh, prsníka, ale tieto záležitosti, tieto, tieto látky nezakáže, nezakážeme. Takže medzi tým, tí, ktorí uplatňujú tieto pesticídy, prostriedky na ochranu rastlín ako, ako majú riadiť svoju farmu, keď tieto e, látky nemôžu používať, ako majú, čo majú používať. keď použijú, keď počujú od parlamentu, že toto je všetko alebo nič, tieto produkty boli vyvinuté alebo fungovali a tak potom, keď chceme zmeniť metódy, tak musíme zmeniť vôbec prístup k rastlinolekárstvu, k ochrane rastlín, pretože e, Mm, niekoľko ľudí, tí ľudia, ktorí pracujú v poľnohospodárstve, tí s tým budú mať problém. Takže ďakujem veľmi pekne za tento farebný dokument. Všetky kompromisy som si farebne označila. Mm, takže kolegyňa na tom pracovala veľmi eh, konkrétne ona hovorí, ona hovorí e, hlasom rozumu, takže musíme sa aj tým zaoberať. Ďakujem pekne, pani Aluš. Ďakujem veľmi pekne, srdečná vďaka. Ďakujem aj správodajcom, ktorí naozaj odviedli mamutiu práce, pretože tu bolo obrovské spektrum názorov. A trošku som prekvapená, že po pol roku sme sa dostali do tejto debaty v našom výbore pre pesticídy, tak ako na začiatku. Áno, takže ako tento systém e, ponechať, to sú ideológovia, to sú tí, ktorí sú za tým, ktorí podporujú toto e, pesticídy používajúce poľnohospodárstvo. Niektorí sú idealisti a niektorí sú realisti. Ja som myslela, že sa pohneme už trošku ďalej. A Norbert Linz ako spravodajca povedal, že e, toto mm, v budúcnosti by nebolo, nebolo e, povolené a zase sa tu hovorí o tom princípe prevencie. Ale nevždy sme si zajedno a tí, ktorí, e, ktorí pochybujú o tomto povoľovacom konaní, e, určite si to nevycúcali z prsta, určite sa pozreli na vedecké štúdie a určite sa zaoberali aj vedeckým tými údajmi, keď sa dopracovali k takémuto výsledku. A preto si myslím, že otázka transparentnosti je veľmi dôležitá. Ja som sa k tomu aj nechcela vyjadrovať, ale Michel Ribazi sa k tomu vyjadrovala. To je otázka veľmi dôležitá. Keď chceme mať základy v zmysle princípu prevencie, keď chceme o tomto rozhodnúť, tak musíme vedieť, že kedy boli e, tie štúdie zverejnené, či boli zverejnené všetky, alebo len tie, ktoré sú v súlade s tým, čo vyhovuje. Takže vo vede pri štúdiách sme vždy eh, odkázaní na to, ako bola postavená otázka, ako to stanovíme ten cieľ, ako sa opýtame, takže a tak ďalej. Takže myslím si, že v tejto správe sa vieme pohnúť o krôčik pred a presne ako povedal nás predseda, musíme zlepšiť to, čo teraz už máme. Nemôžeme, na to musíme, na to musíme teraz pracovať a nie teraz lipieť fundamentalisticky na našich názoroch. No a potom e, tie cudzie druhy, áno, aj my máme tento problém. A že sme, glyfosát sme používali vo veľkých množstvách, napríklad v USA, teraz vznikli rezistencie a teraz nevieme, ako si s tou burinou poradiť. Máme tu teda určité druhy, e, nejaké, keď si myslíte, že nejakú burinu zastavíte napríklad glyfosádom, keď sme, vieme, že tu boli v minulosti rezistencie, takže niekedy sa dostaneme z dažďa pod odkvap a nie ďalej, tak ako chceme. Áno, ochrana rastlín, o tom musíme diskutovať ďalej a ochrana rastlín to nie sú len pesticídy. Takže my sa musíme pozrieť aj na iné metódy, pretože agrárna ekológia je mimoriadne dôležitá a to všetko môže vyplynúť len z toho, nemôže vyplynúť len z toho, keď povieme, že e, tento pesticíd spôsobuje zdravotné poškodenie a veľmi veľa rezistencie, tak používajme niečo iné. E, takto jednoducho to nejde, takže musíme trošku uvažovať uvažovať aj dopredu, dopredu musíme uvažovať aj o alternatívach, takže myslím si, že toto ešte sa do budúcnosti dá vyvinúť. Ďakujem pekne a pani Tornanu má slovo. Hm. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať aj spoluspravodajcom za prácu. Ako už sme povedali viackrát v minulosti, otázka pesticídov úzko súvisí aj s alternatívmi e, účinných látok, ale aj alternatívnymi poľnohospodárskymi postupmi. E, používanie pesticídov e, je nesmierne dôležité a práve tieto dve témy sú veľmi úzko prepojené. Zároveň je podľa môjho názoru dôležité, aby sme si spomenuli, prečo tento e, osobitný výbor e, existuje, aby sme sa pozreli na to, aký poľnohospodársky model používame, aká je podstata SPP a či je životné prostredie našou prioritou. Myslím, že je dôležité položiť si všetky tieto dôležité otázky e, ak náš model je zlý, tak prečo ho nezmeniť? To je naše stanovisko. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, pani Dornano. Teraz by som poprosil, aby sa komisia vyjadrila. Máme tu riaditeľa e, oddelenia pre zdravie. E, poprosím vás, aby ste sa vyjadrili v priebehu 10 minút. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne výboru za to, že ste umožnili komisii vyjadriť sa k týmto pozmeňovacím návrhom, ktoré boli predložené k tejto správe. Ste spomenuli už vysoký počet týchto pozmeňovacích návrhov a vzhľadom na to nie je možné zareagovať na všetky jednotlivo. Len by som teda zareagoval na tie hlavné aspekty. Nuž, aby som povedal na úvod, nezávidím spravodajcom, že sa budú musieť zaoberať všetkými týmito návrhmi, ktoré sa pohybujú naozaj niekedy v protichodných smeroch, takže nie je možné zareagovať na všetky jednotlivo. Súhlasíme s tým, že vo všeobecnosti náš systém schvaľovania a povoľovania pesticídov je jeden z najprísnejších, aj, ke, e, aj, či, aj možno aj úplne najprísnejší na svete. Takže toto je aj hm, dôvod, pretože kontaktujeme hodnotenie e, REFIT, pretože toto sa týka e, z opätovného prehodnotenia a implementácie. No a potom, či sa nám to podarí toto implementovať, e, to, či sa to dá v rámci legálneho rámca implementovať, to urobíme bez akýchkoľvek prieťahov a niektoré záležitosti si budú vyžadovať požadovať zmenu legislatívy a to už sa nebude dať urobiť v rámci mandátu tejto komisie. No a potom ešte jedna záležitosť, čo povedala pani Kutiland, keď hovorila smernicu o trvalo udržateľnom používaní. Je absolútne správne, že celý tento rámec to, ide, to nie je len o schvalovaní, ale to spadá aj po tú smernicu o trvalo udržateľnom používaní a pod mm, diskrečnú právomoc vnútroštátnych eh, právomoci. No a je tu teda ten princíp prevencie. No a my na to máme iný názor. Len nedávno súdny dvor potvrdil, že niektoré z tých akcií, ktoré sme vykonali v rámci prevencie mm, schválil ako správne, dal nám zapravdu a žiadateľom mm, nedal zapravdu. Napríklad tiež tie schválené látky v rámci Data Gaps, takže keď sa neschválila látka, pretože tam nie sú dostatočné informácie, že chýba, chýbajúce informácie, takže tento princíp v prevencie to je oprávnené. My plne súhlasíme e, s tou žiadosťou o zvýšenie transparentnosti, hodnotenie rizika. A pani Gerling povedala, že sme predložili návrh na pozmeňovacie na pozmenenie všeobecného zákona o potravinách práve preto, pretože chceme výjsť v ústretí iniciatíve občanom Európskej únie a chceme zareagovať na ich žiadosti. Dnes do poludnia, ako vy všetci ste viete, výbor Envy sa týmto návrhom zaoberal a hlasoval o jeho pozmeňovacích návrhoch a môj kolega Andrew Kajtis tam bol a takže toto sa bude, keď to bude odhlasované, tak to bude schválené ešte v tomto legislatívnom období No a e, na začiatku procesu sa vždy e, spúšťajú a zverejňujú štúdie, takže hneď na začiatku procesu F sa toto zverejňuje a je to verejne dostupné tieto informácie. Boli tu dnes pripomienky, ako aj v rámci tých pozmeňovacích návrhov, že F sa by ta, sa do toho mala viacej angažovať a tiež by mali byť viacej hodnotené prostriedky prostriedky na ochranu rastlín, No to samozrejme je záležitosť, ktorá bola v tuto na výbore nadnesená už opakovane. A myslím si, že pani Kotiland povedala, ak by sa to pohybovalo týmto smerom, tak by to muselo byť sprevádzané príslušnými zdrojmi. My nemôžeme očakávať od FC, že tá na základe tých zdrojov, ktoré má teraz v dispozícii, sa tým bude môcť zaoberať, pretože na trhu sú tisícky takýchto produktov. Viackrát sa pozmeňovacím návrhoch spomínali aj uh, uh, Mm, nominácia členských štátov pri hodnotení, aj pri obnovení. Takže ten posledný, eh, ten posledný bol 60, 66 látok a v dvoch tretinách eh, prípadoch bol ustanovený iný spravodajca. My nemáme, nemáme problém s tým, keď sa to bude robiť v 100% prípadoch, ale e, niektorí Niektoré členské štáty toto odmietajú, keď um, nemajú na svojom e, území nové účinné látky. No a už to tu odznielo. sú podľa článku 53 núdzové, núdzové povolenia. Tie sú niekedy poskytnuté členským štátom, ale tu vždy si to vyžaduje stanovisko EFSI. Napríklad, keď ide o neonikotinoidy, O tomto sa na komisii veľmi veľa diskutuje, ako k ním budeme pristupovať v budúcnosti. Tiež zdieľame námietky tých, ktorí zdôraznili, že farmári musia mať k dispozícii potrebné nástroje, čiže musia mať k dispozícii produkty, ktoré prinášajú nižšie riziko Takže by sme mali nájsť také aktivity, ktoré by nám umožnili takéto látky e, umiestniť na trh. My máme pracovnú skupinu na rade a v roku 2016 takýto pracovný program bol schválený aj radou. No, viaceré z takýchto legislatívnych návrhov sa finalizujú. Minulý týždeň sme diskutovali s expertami členských štátov na zlepšenie požiadavky na poskytovanie údajov o mikrobiálnych látkach a biologických látkach, ale v tejto oblasti to tiež celé nie je jednoduché. Kolegovia, e, e, viacerí poslanci sa e, venovali importu a rovnakým normám pre dovážané a domáce produkty, takže tu musí byť zabezpečená tá istá úroveň ochrany pri importe potravín a krmív, tak ako je to v domácich eh, produktoch. EFSA sa tým zaoberá. Takže dovolte mi, aby som uzavrel tým, že čakáme na tú eh, záverečnú správu. Tu si dôsledne preštudujeme a potom k tomu vydáme našu správu k hodnoteniu refitu Ďakujem pekne, pán predseda. Merci, Ďakujeme veľmi pekne za e, toto stanovisko, pán Berend. Teraz by som dal slovo kolegyni. Takže pani Konečnej, e, aby sa vyjadrila k tomuto návrhu stanoviska a k tomu, čo povedala komisia. Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto príspevky, ktoré zazneli. Pani Konečná, nech sa páči. Ďakujem pekne teraz sa e, vyjadrím pánovi spravodajcovi, teda pán Norbert uh, uh, Linz najprv. Ďakujem pekne. Pokúsim sa byť stručnejší, pretože následne máme stretnutie tieňových spravodajcov a eh, musíme tam sústredenie prebrať všetko to, čo sme tu avizovali a síce, že sa snažíme o kompromis o kompromis, ktorý by zdieľali mnohí mm, v tomto e, výbore, aby e, sme e, mali do konca týždňa tento kompromis. Ďakujem pekne, že ste kolegov upozornili na niektoré aspekty a síce na dôsledky niektorých našich pozmeňovacích návrhov a kompromisov našich textov, ak by e, zostali v definitívnom znení. E, v niektorých e, ústredných pojmoch. Tam niekedy máme úplne rozličný výklad, napríklad, ako príklad uvediem princíp prevencie. Ak Mm, by sme sa pokúsili nadefinovať takýto preventívny princíp. Myslím si, že by sme e, sa celé mesiace hádali len a len o tom, pretože e, v konečnom dôsledku takýto princíp e, možno si vykladať rozdielne. Pani kolegyňa Hojbuch hovorila e, o štúdiách, ktoré boli zverejnené, ktoré neboli už v tejto súvislosti. Pripomínam náš návrh a síce, e, že s tým návrhom registra predbežných štúdií by sme mali pracovať. Nie, e, bolo by treba teda všetko e, už od prvopočiatkov zverejňovať s ešte nejakými surovými e, údajmi. Mm, Ak sme takto nepostupovali, nebol by už v Európe žiaden subjekt, ktorý by sa zúčastňoval so svojimi údajmi. Takže myslím si, že z tohto pohľadu sme našli celkom dobrú rovnováhu. Myslím si, že najmä kompromis 18 je z tohto pohľadu dôležitý a mali by sme na jeho dobrom texte pracovať. Ďakujem všetkým kolegom za to, že ešte raz prezentovali svoje priority, že nám objasnili, kde eh, vidia najdôležitejšie veci vo svojich pozmeňovacích návrhoch. A chcem hneď jasne už na úvod povedať, že E, to nie je nič zlé, keď spravodajcovia povedia, že e, sa snažíme v kompromisoch, teda že sa snažíme e, dopracovať sa ku kompromisom mm, a že niektoré veci sa nedajú zohľadniť. No už postupovali sme temanicky a všetky pozmeňovacie návrhy, ktoré k určitým veciam boli predostreté, sme zahrnuli do textu. Samozrejme, každá politická skupina má právo opäť požiadať hlasovanie po častiach a to potom um, do našej záverečnej diskusie takto zakomponujeme. Mm, inak by sa vôbec nebolo dalo postupovať takýmto postupom. To neznamená, že keď uh, mm, pozmeňovací návrh je v nejakom kompromise zohľadnený, že obsah tohto pozmeňovacieho eh, návrhu by nebol primerane zohľadnený. Ďakujem pekne. Thank you very much. And now... Ďakujem pekne. A teraz pán spolu spravodajca eh, Stáez. Um, ehm, dank... Eh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem e, kolegovi za jeho príspevok do rozprave všetkým. Aj e, komisii to bol dobrý e, prehľad. A rád by som reagoval na kolegov, ktorí nie sú tieňovými správodajcami. Pani Gutelan za SAD to veľmi pozitívne posúdila, ale na záver povedala, že jej je ľúto, že neexistuje kompromis v súvislosti s látkami narúšajúcimi hormonálnu rovnováhu. Kolegyňa tu už žiaľ nie je, ale jej pracovníci áno. V pozmeňovacom návrhu 5 ide presne o tieto kritériá, o hormonálne e, disruptória, aspekty, takže je to tam zahrnuté. Ani e, pani McIntyre eh, a Hasenkamp už nevidím, ale myslím si, že mm, ako spolu spravodajkyňa, že sme veľmi dobre s nimi spolupracovali. Ani pani Odonáno tu už nie je v sále, no že je veľmi <laughs> ťažké hovoriť s niekým, kto už nie je v sále. Norbert to pred chvíľou povedal. Keď sa pozrieme na kompromisné návrhy, vidíme, ktoré pozmeňovacie návrhy boli zohľadnené ide o jednotlivé témy a tiež pri hlasovaní to bude e, zohľadnené. A myslím si, že ešte sekretariat bude mať obrovský kus práce, aby e, to bolo jasné na prvý pohľad, kto je za ktorým e, pozmeňovacím návrhom, čo bolo zahrnuté do kompromisu a čo nie. Pani Odonáno tiež spomínala, že tam nič nie je o včelách a opeľovačoch. V poslednom znení však máme celý jeden odsek o včelách a opeľovačoch, Išlo tam napríklad aj o neonikotinoidy 41 pozmeňovací návrh a boli spomínané tiež dovozy. Aj komisia na to odpovedala, že musia pri dovozoch platiť rovnaké pravidlá, normy pri dovozoch potravy na krmy, napríklad v pozmeňovacom návrhu 49. Tam sa snažíme zakomponovať práve takéto niečo. Kolegovia mm, od zelených s nimi sme už interne diskutovali. Moja politická skupina moje odpovede pozná. Takže mm, toľko teda myslím na zatiaľ. Budeme ďalej pracovať s tieňovými spravodajcami aj o, o 5. Ja dúfam, že sa nám podarí pripraviť dobrý hlasovací zoznam a dobrý, e, vôbec dobré hlasovanie, že budeme mať aj 6. decembra. Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým, ktorí s nami zotrvali až do konca a želám vám veľa e, šťastia, úspechov o tom stretnutí o 5. a hlasovať vo výbore PEST budeme hlasovať 6. decembra a na plenárke v januári 2019 a dúfam, že všetko vyjde tak, ako si to my všetci prajeme. Takže ďakujem ešte raz pekne a uvidíme sa budúci týždeň e, a 6. decembra sa bude hlasovať. Ďakujem.